mi oznámil, že zodpovedné nemecké orgány stiahli návrh na zbavenie imunity pána Broka e, v súvislosti s podnetom na Sarbrückenský súd. E, ďalej tu mám niektoré návrhy na vymenovania a stiahnutia ľudí v niektorých e, výboroch zoznam týchto menovaní bude e, uvedený v zápisnici. Pokiaľ do schválenia tejto zápisnice nebudú vznesené žiadne námietky voči takýmto menovaniam, tak potom budú považované za platné.